gentlemen, we've got a lot of voting in front of us. Dámy a páni, máme veľa hlasovania. Mohol by som vás poprosiť aby sme sa dobre zosúladili spoločne, pretože minimálne 2,5 hodiny hlasovania nás čaká. Veľa, veľa hlasovaní, ale pred prázdninami to musíme spraviť tak, aby sme uzavreli úspešne našu prácu. Poďme teraz opäť k testovaciemu hlasovaniu, pretože niektorí z vás ste zmenili miesta, kde sedíte. Ste sa posedili inde, takže budeme musieť opäť skontrolovať. Otváram hlasovanie. Stlačte prosím tlačidlo. Otváram hlasovanie. V poriadku. Hlasujte prosím. Dobre, to sme si overili. Teraz pôjdeme jednu správu po druhej. Mm, Prvá správa na zozname. Nariadenie o agentúre pre kybernetickú bezpečnosť. Spravodajkyňa Angelika Nibler chce vystúpiť? Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som sa poďakovať eh, všetkým kolegyňam, kolegom vo všetkých politických skupinách za podporu a za dobrú spoluprácu, ktorú sme eh, mohli požívať celé mesiace. Tvrdo sme pracovali na tých kompromisoch. Ďakujem naozaj všetkým a takisto chcem srdečne poďakovať sekretariátu. Bez sekretariátu, ktorý nás sprevádzal počas tejto dlhej cesty nachádzania kompromisov by sa nám nepodarilo dospieť k takýmto výsledkom. Takže ešte raz vďaka všetkým, ktorí participovali na tejto dôležitej agende a teraz sa teším na dobrú prácu. Eh, na, na dobré hlasovanie, pardon. Ďakujem pekne. Much, Ďakujem pani spravodajkyňa. Mal by som začínať každú schôdzu výboru ITRE konštatovaním, že bez sekretariátu by sme sa nepohli. Súhlasím plne s vami. A bezvýhradne. Ďakujem veľmi pekne. Poďme teraz k samotnému hlasovaniu. Libe 1 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, 3, 8. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 25 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 2, 3, 9 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 240 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Imko 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 241 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 243 za, proti, zdržali sa, zamietnuté zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 6 za, kompromis 6 a 7 spoločne. Budeme hlasovať spoločne. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za. Aha, procedurálna pripomienka. Kompromis 8. Ku kompromisu 8, procedurálna pripomienka. je nás tu veľa, ale nie, mnohí, mnohí teda nemôžu hlasovať a nestihajú to. Keby ste mohli troška pomalšie, lebo mne už uh, ušlo Ušli mi dve, tri hlasovania. If you can go a little slow ah. for a, uh, a, uh, many of us are not able to vote all the amendments, please. Keby ste mohli, prosím, pán predseda, pomalšie prechádzať tým hlasovaním, mnohí z nás nestihajú hlasovať tie pozmeňujúce návrhy. Kompromis 8. V poriadku? Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 360 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 361 a Libe 50 a dva pozmeňujúce návrhy 361 a Libe 50 za proti, zdržali sa prijaté. Imko 51 za, proti, opäť, Imko 51 za, proti, overíme. Končím hlasovanie. Je jeden z SAD navyše. Jeden poslanec SAD navyše. Dobre. Končím hlasovanie. Prijaté. To bolo IMKO 51. Prijaté. Badge 10. Za. Proti. Toto overíme. Končím hlasovanie. za, proti, zdržali sa prijaté. 364 za, proti, 45 tá bola prijatá, čiže 363 odpada, je bezpredmetná. 364 za, proti. Toto overíme. ...364. Končím hlasovanie. zamietnutá 365. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 366. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 367 za, proti. Toto overíme. 367. Zamietnuté. 368 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 369 za, proti proti, zdržali sa zamietnuté. ...370 bola zamietnutá, IMKO 53 za, proti, zdržali sa prijaté, IMKO 54 za, proti, zdržali sa prijaté, IMKO 55 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 371 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 372 za, proti. Toto overíme. 372. Končím hlasovanie. Prijaté. 374 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre. Kontrolujeme 374. Končím hlasovanie. Drahí kolegovia z SAD, vy ste nedvíjali ruky. Ťažko sa mi potom kontroluje ako hlasujete. 375 za, proti. Zdržali sa, skontrolujme, 375. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Imko 56 za, proti. Zdržali sa, skontrolujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. 376 za, proti. Zdržali sa. Opäť si overíme. 376. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 377 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, proti, overíme, 48. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 341 za, Proti? Zdržali sa. Poďme si to skontrolovať. 391. Končím hlasovanie. Prijaté. 392 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 393 spolu s 61 za. Proti zdržali sa zamietnuté. E, rozpočet 12, bač 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 53 za, proti, zdržali sa prijaté. 394 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Bač 13 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Bač 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 395 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 396 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Bač 15 eh, za. Proti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 Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 549 za, proti, zdržali sa prijatí. Dva pozmeňujúce návrhy spolu, 557, 559 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 560 za, proti. Overíme. 560. Končím hlasovanie. Prijaté. Imko 96 za, proti. Ešte raz. Imko 96 za, proti. Overíme. No, veríme. Končím hlasovanie. Prijaté. 2 totožné. 5, 6, 3, 5, 6, 4. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 5, 6, 5. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 5, 6, 6. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 5, 6, 7. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. IMKO 97 za, proti. Overme si to. Poprosím vás, nebolo to úplne jasné. Prijaté. Možno naozaj tá rýchlosť privysoká, pretože ma nedvíhate ruky, nestíhate. Pozmeňujúci návrh 83 za, proti zdržali sa prijaté. 5-7-0 za trojka prešla, bola prijatá, takže mali by sme teraz prejsť priamo na Libe 62. Všetky ostatné sa stávajú bezpredmetnými. Libe 62 za, proti, zdržali sa prijaté. 574 za, proti, zdržali sa prijaté. 575 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 576 za, Proti? Overíme. 576. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 84 za. Proti. Zdržali sa. Overme si. 84. Končím hlasovanie. Prijaté. 578 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 585 spolu s 586 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 587 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 588 za, proti zdržali sa prijaté, IMKO 103 za, proti zdržali sa prijaté, 589 za, proti zdržali sa prijaté, 590 za, proti zdržali sa zamietnuté, 591 spolu, Zimko 104 za, proti, zdržali sa prijaté. 89 za, proti, zdržali sa prijaté. Dva pozmeňujúce návrhy 593 a IMCO 105 spoločne za, proti, zdržali sa prijaté. 3 teraz totožné 594, 595 a 106 IMCO za, proti, zdržali sa prijaté. 596 za, proti, zdržali sa prijaté. 107 za, proti. Overíme. 107. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Libe 64 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 597 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 598 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Imko 108 za, proti, zdržali sa prijaté. Áno. Imko 108 Overíme. 1.08. Končím hlasovanie. Prijaté. 599 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. IMKO 109 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 600 za. Proti. Zdržali sa prijaté. IMKO 111 za, proti. veríme Končím hlasovanie. Zamietnuté. 602 za, proti, prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 604 za, proti, zdržali sa prijaté. 605 za, proti, zdržali sa. Overíme, nebolo to celkom jasné odtiaľto. Končím hlasovanie. zamietnuté, teraz pomerne jednoznačne, 607 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, prijaté, IMKO 1, 1, 3 za, proti, zdržiavajú sa, prijaté, 608, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté, kompromis 20, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 6, 1, 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 6, 1, 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Kompromis 20b. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava nie, to si musíme overiť elektronicky. Hlasujte, prosím, za kompromis 20 bis. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 92, kto je za? Kto je proti? To sa zdržiava? Nie, toto si tiež overíme. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končíme hlasovanie. 92 prijatá. Kompromis 20 za, proti, to sa zdržiava hlasovania prijatý. 6, 2, 5. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 6, 2, 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 6, 2, 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 6, 2, 8. Za? proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 0, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Imko jednotka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 93, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 94 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Inko 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 95. Kto je za? Kto je proti? Kto... Overíme si to. 25. 95. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. sorry. Um, 96. Uh, 96. Uh, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijaté? Rozpočet jednotka za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté? Dvojka. To je to isté. Imko 4, Líbe 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijaté? Rozpočtový 1, 2 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté. Kompromis 23, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijatý. 103 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. 105 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, akceptované, prijaté. 106 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 107 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Imko 7 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 108 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Libe 6 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 109. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. 109. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Rozpočtový trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 1, 1, 0, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Imko 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Libe 7, za, proti, kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. 1-1-1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. Rozpočtový 4, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Libe 9, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1-1-2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1 3, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 1, 4 a Libe 10 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 1, 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 1, 1, 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 1, 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Rozpočtový 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to prijaté? Nie, overíme si to. Prosím, hlasujte elektronicky. K 1, 1 8 hlasujeme. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 1, 9. za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 1, 2, 0. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 2, 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Libe 11. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 3 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 2, 2 za proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté. 1, 2, 3, kto je za, kto je proti. Je to prijaté. Libe 14, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijaté? Kompromis 25, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijaté? Kompromis 26, kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 1, 3, 7 za, proti, To sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 5 za, proti, To sa zdržiava hlasovania prijaté. 6 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 1, 3, 8. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. 1, 3, 8. I close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté. Jedna, tri, 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držiava hlasovania? Zamietnuté. 1, 4, 0. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. A teraz eh, pozmeňujúci návrh 7, pretože 1, 3, 8 bola prijatá. Áno, je to tak. Pozmeňujúci 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 1, 4, 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 1, 4, 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 1, 3, 4, kto sa zdržiava hlasovania? prijaté. 144, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 145, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 146 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 147 za, proti. Overíme elektronicky. 147. Hlasujeme o nej, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 148 za, proti. Nie, overíme elektronicky. 148. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 149. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Tentokrát je to prijaté. 155. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 156 in favor against abstention accepted. Prijaté. Imko 15, kto je za, kto je proti? Imko 15, ešte raz, Imko 15. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to, pretože to bolo nejasné. Pre mňa to bolo nejasné. Elektronicky hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 164 in favor. Against. 146 za proti zamietnuté. 1-5-6 za proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté? 6, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijaté? Imko 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 6, 7. kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Imko 17, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Imko 18, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 6, 8, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 6, 9, kto je za? Proti? Zdržiavajú sa prijaté. Pozmenujúci 11 za? Proti? Zdržiavajú sa prijaté. 1, 7, 0 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 7, 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté tentokrát. 1, 7, 1. 1, 7, 1. Hlasujte elektronicky, prosím. Good idea to check from time to time. And I close it. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 172 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 173. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 174. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Libe 21 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Imko 23. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 8, 1. Kto je za? Proti? To si overíme elektronicky. Je 181. Hlasujte o nej, prosím. I close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté tentokrát. 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa v hlasovania? Prijaté. 104 in favor. 104 za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 186 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 187 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 188. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 190. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 1, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Imko 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 2, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržia? Nie. Overíme si to elektronicky. 192. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Imko 26. Za. Proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 1, 9, 3 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? A to musíme absolútne overiť. Nie je to jasné. 193 hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 194. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 195. Kto je za? Proti? Overíme si to elektronicky. 195. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 196. Za? Proti? Zdržiavajú sa? Prijaté. Imko 27. Za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 197. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. A záverečné hlasovanie o tejto správe, tak ako bola pozmenená hlasovaním. Nech sa páči, hlasujeme menovite elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh správy bol prijatý drvivou väčšinou. Blahoželáme spravodajkyni a pôjdeme do medziinštitucionálnych rokovaní pravidlo 69c. Elektronicky hlasujeme o tomto vstupe. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Drvivá väčšina. Blahoželáme pani spravodajkyni. Ďakujem vám, ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, spravodajkyniam za ťažkú prácu, za celý výbor vám ďakujem. Je to veľmi dôležité. Bezpečnosť počítačových sietí, kybernetická bezpečnosť, veľmi dôležité. A teraz pani, áno, znie hlas pléna. Toto je naše záverečné hlasovanie. Predtým, než bude záverečné hlasovanie na plenárnom zasadnutí, budúci oktobrový na oktobrovej plenárke. Všetkým politickým skupinám ďakujem za mimoriadnu spoluprácu, ktorej sme sa tešili až doteraz. Tieňovi a asistenti, ďakujem vám, aj moji asistenti, ďakujem vám. Takisto chcem poďakovať sekretariátu za prácu, Peter Trump konkrétne, a okrem toho chcem veľmi, veľmi poďakovať nášmu predsedovi. Musím povedať, že dokázal, že je vo vynikajúcej forme po 8 dlhých trialogoch. Veľmi pekne vám ďakujem, vážený pán predseda, a veľmi pekne vám ďakujem všetkým. Uh, much, uh, um... Ďakujem pekne, vážená pani spravodajkyňa. Cítim sa stále lepšie, lepšie po každom trialógu najmä keď sa to končí o 4. ráno, to je fantastické. Človek e, môže na telke pozerať futbal, ktorý sa konal v minulosti, takže to je skutočne výborné. A teraz téma, pilar, Európske elektronické komunikácie a ich kódex. Rokovania boli veľmi komplikované. Ak by sme všetci mali 8 trialogov. Každý trialóg 3, 4, 5 hodín. Ten posledný bol 12 hodín. Takže Európsky kódex v oblasti elektronických komunikácií, prepracované znenie. V tejto téme sme sa rozprávali o rozpočtových témach, o rámcových programoch. Mali by sme byť ako ITRE pripravení na takúto ťažkú prácu. 8 trialogov, skutočne náročné diskusie. Vďaka E, nášmu bulharskému predsedníctvu, ktoré toho odviedlo fakt na maximum. Tri predsedníctva sa zaoberali touto tematikou Európskeho kódexu v oblasti elektronickej komunikácie. Pracovali sme s Európskym parlamentom. Toto provizorné znenie, ktoré sa dosiahlo po týchto trialógoch, o tom budeme hlasovať. Elektronicky nech sa páči. Je to predbežná dohoda. Končím hlasovanie vynikajúce, drvivá väčšina. Ďakujem vám. Blahoželám pani spravodajkyni a všetkým tieňovým spravodajkyniam a spravodajcom. Skutočne to bolo vynikajúce, vynikajúci výsledok. Nebolo to ľahké dosiahnuť. Spektrum napríklad prístup k spektru. To je zásadne dôležité, ako viete. A všetko, všetko bolo zahrnuté v tejto tematike zásadne dôležitej. Blahoželám celému výboru. Prechádzame na ďalší bod v hlasovaní. Predbežná dohoda. Orgán európskych regulátorov pre európske komunikácie Evžen Tošenovský bol našim spravodajcom. Je tu e, faktická poznámka. Nech sa páči. Ďakujem. E, Jerži za slovo. Chcel by som sa pridať k Pilar de Castillo s poďakovaním kolegom, tieňovým spravodajcom. Chcel by som predovšetkým poďakovať Pilar de Castillo, pretože bolo skutočne potrebné dodržať prepojenie týchto dvoch tematík a chcel by som oceniť spoluprácu sekretariátu, technickú podporu, odbornú podporu. Bolo to naozaj veľmi komplikované pre asistentov podporovať, zapracovávať, prepájať tieto dve tematiky. A to, že sa to podarilo, to je skutočne veľký úspech. Ešte raz všetkým ďakujem a chcel by som poďakovať aj komisii, pretože nám veľmi pomohla nájsť technické kompromisy, ktoré boli veľmi dôležité, aby tieto správy boli legislatívne v poriadku. Ešte raz ďakujem a ďakujem tebe, Jerži, za to, že si to s nami do troch hodín do rána vydržal, aj preto, že sa podarilo doviesť do zdarného konca túto tematiku. Ďakujem všetkým a hlavne Pilar za spoluprácu, pretože tieto dve tematiky sú veľmi dôležité. Ďakujem ti, Evžen. Spolupráca medzi tieňovými spravodajcami bola vynikajúca a je dobré, že sme diskutovali paralelne k obom témam a že sa uzavreli súčasne pri jednom z trialógov sme uzavreli obe nariadenia a to je dobrý výsledok. Ďakujem i za výbornú prácu. poriadku a teraz môžeme pokračovať elektri- elektronickým menovitým hlasovaním. Do, zhoda a, z neformálneho trialogu. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Máme príliš veľa e, zastupcov EPP. Prepačte. Teraz už je to v poriadku. Veľká väčšina, ďakujem spravodajcovi, spravodajcovi i všetkým tieňovým. A teraz energetická efektívnosť, to je ďalšia téma. Hlasujeme o predbežnej dohode. Faktická poznámka, ako viete, v skutočnosti máme dvoch spravodajcov. Najprv to bol pán e, Gierek, potom Miroslav Poche. Keďže sme demokratickým parlamentom, ak je potrebné, Môžete sa viac slova obaja, Miroslav i ty, keď chceš. Najprv však Edward. Ďakujem veľmi pekne. Moja poznámka sa týka rokovacieho poriadku. Chcem toto hlasovanie odložiť na základe rokovaní s inštitúciom, pretože text treba zlepšiť po obsahovej stránke. Moje dôvody návrh e, k energetickej účinnosti. Už tak smerovali sme k cieľu, k úsporám. Je to obsahová chyba. Nejde tu Efektívnosť, e, energetické úspory sa nedajú e, zdôvodniť energetickou efektívnosťou všade tam, kde sa má meniť. Nariadenie, pokiaľ ide o efektívnosť, by sa malo použiť slovo úspora. To sa týka samotného nadpisu, ako aj úvodné ustanovania 3 a 4. Pre mnohých je to tak, že e, úspora a efektívnosť sú rovnaké slova alebo rovnaký pohľad, ale z fyzikálneho pohľadu to nie je e, to isté. Nemôžeme povedať napríklad cieľ úspory 32% e, je to isté ako to, že stúpla efektívnosť do roku 2030. To je konečný e, účná úspora, to nie je cieľ účinnosti. Mnohí to veľmi ťažko len chápu. Avšak tie termíny sú veľmi dôležité pri e, legislatíve. Keď prijímame takéto rozhodnutie, musíme vždy vedieť, s čím sa zaoberáme a aké to bude mať dopady. Negatívny dopad týchto pojmov, zámeny týchto pojmov znamená medzi iným to, že zásobovací reťazec e, vynecháva tri prvé e, aspekty a zohľadňuje sa len trh. Prosím, zapracujte toto do za <clears throat> pisnice. Ďakujeme, spravíme tak. Teraz ešte e, pán Miroslav Poche, nech sa páči. Ďakujem a dobré ráno kolegom. Pre mňa je dosť ťažké diskutovať s pánom Girekom je členom našej skupiny SAD a komentovať jeho vlastné stanovisko. Vidím tu jasnú väčšinu v parlamente i medzi tieňovými a všetkým tieňovým chcem poďakovať za ich tvrdú prácu, flexibilitu. Bolo totiž veľmi ťažké rokovať. Možno najťažšie rokovanie, aké som kedy absolvoval. Koncom júna sme konečne našli e, riešenie dnes myslím si, že môžeme hlasovať, pretože to potvrdila rada, komisia, taktiež všetci tieňoví spravodajcovia. Chcem poďakovať im všetkým, komisii, e, pánu Ristorimu hlavne, za jeho veľmi e, sviežu podporu počas celého e, rokovania v trialógu. V neposlednej miere bulharskému predsedníctvu, ktorý výrazne zapracovali. Boli ste toho predsa svetkami. Ďakujem. Ďakujeme. Pochopil som to tak, že je to návrh našeho spravodajcu, pána Pocheho, aby sme išli hlasovať. Dobre som to pochopil? Mal možnosť navrhnúť postup a ak smiem to doplniť v zápisnici zohľadníme i návrh, ktorý navrhol pán Gierek. V našej zápisnici z dnešného e, zasadnutia bude tento doplňujúci návrh pána Gereka. Vás, Miroslav, chcem podporiť. Spomenuli ste Európsku komisiu. To isté spomenula i Angelika, Pilar, Evžen a ty takisto pretože podpora Európskej komisie bola naozaj enormná. I budúcej téme to bude takisto platiť, pretože sú tu zastupcovia Európskej komisie. Sú tu obaja generálni riaditeľia. Vždy sú prítomní spoločne tiež komisári. Tí sú e, veľmi pravidelne zúčastnení. Všetci hovoria to isté, zapájanie Európskej komisie, komisárov, generálnych riaditeľov. To bolo veľmi dôležité. Takže vám ďakujem. Teraz správa o e, energetickej efektivnosti, hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinstitucionálnych rokovaní. Hlasujme prosím elektronicky. A končím hlasovanie. Veľká väčšina, ďakujem vám. Výsledok dohodnutého predbežného e, teda dohody prijatej v predbežne, v trialógu. Teraz použitie energie z obnoviteľných zdrojov. Eh, Jose Blanco López bol našim spravodajcom. Yo también quiero agradecer Ďakujem i ja by som rád poďakoval hlavne pánu predsedovi, ktorý viedol rokovania. Výnimočne chcem poďakovať i kolegom zo sekretariátu, ktorí nás podporovali po celú tú dobu. Ďalej chcem za vzájomnú dôveru a spoluprácu poďakovať Kelly Henkel, pani Tamburáno, pán Turmes a takisto Palome. Ďakujem taktiež ich týmom, asistentom, pretože nám uľahčili prácu. Chcem tiež poďakovať e, samozrejme e, najmä i osobe, ktoré pracuje v mojej frakcii, Chrisovi takisto, asistentom komisárovi Kanetem, tý, jeho týmu, Paolo Antonio Francesca Anu, to sú konkrétni členovia tohto týmu. Táto konštruktívna spolupráca a dôvera prispeli k úspechu rokovania. Táto dohoda nás vracia na prvé miesto vo svete. E v boji proti klimatickým zmenám. Parlament nezlyhal na budúci summit o klíme môžeme prísť s tým, že my sme si svoju prácu splnili. Ďakujeme vám, kolega. Ďalšia poznámka. Máme tu 10 blokov vorov e, hlasovanie. Mohlo by som poprosiť spravdať, aby tu nemali všetci Oscarové prejavy, kde všetkým v Európe poďakujete. My všetci vieme, že si urobili všetci dobrú prácu, pracovali tvrdo. Mohli by sme prosím pokračovať s hlasovaniami? Uh, thank you very much. Well, uh... Ďakujeme. asi k tomu pristupujeme ako k Oscarovému ceremonii. My tak osobne chápeme našu prácu. Možno to e, nemáme, nerobíme správne, ale čo urobiť? Použitie energie z obnoviteľných zdrojov, prepačte. No, tu v tomto gremiu nemáme ďalšie ceny. Hlasujeme o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinstitucionálnych rokovaní podľa pravidla 69F hlasujeme elektronicky. Teraz hlasovanie končím. Za SAD je tu jeden e, naviac, ale už je to v poriadku. Končím hlasovanie. Veľká väčšina a ja vám ďakujem. Teraz môžeme prejsť pléne toto hlasovanie sa ešte zopakuje. Po prázdninách zjavne. Priatelia, bolo to akoby krátka prestávka v našej tvrdej práci. Fantastické, ale nie príliš vzrušujúce. Teraz veľmi e, veľké, dlhé hlasovanie, možno hodinové. Pripravme sa na to. Spravodajcom je Jakob Dalunde, kde ide o emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá. Máme pred sebou veľa hlasovania tentokrát. Takže to zaberie veľa času. A preto poďme k veci. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 10. V, v súbehu s kompromisom 8 konkurujú si. Prepáčte, opravie sa pán predseda. Takisto treba hlasovať o 132. Ešte pred kompromismi za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 10 elektronicky. Kompromis 10. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Takže priamo mu prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 17 a k 4 spoločne. Za. Počkám ešte na vás. 17 až 4 spoločne za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1, 5, 4 a 1, 5, 6. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. V prípade zamietnutia prejdeme ďalej k 155 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tentokrát sa to prijíma. Kompromis 11 teraz za, proti, zdržal sa niekto. To by sme si mali preveriť. Bude to totiž podľa mňa tesné. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 9. Hlasujeme tu elektronicky o devine. Kompromis 9. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz 177. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 178 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 179 za. Proti. Zdržal sa niekto. 179. Končím hlasovanie. zamieta sa. 180 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Dva spoločné pozmeňujúce návrhy 20 a 182 e, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme to, ak chcete. Dva pozmeňujúce návrhy. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 108, 181 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 183 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Spoločne 4 pozmenujúce návrhy 21, 184, 11, 101 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 185 za, proti. Nie je to jasné. 185. 185. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz dva pozmaňujúce návrhy. 186, 187. Za, proti, zdržal sa niekto. Preverme si to. Preverujeme si spoločne dva pozmeňujúce návrhy. Končím hlasovanie. Zamieta sa dva pozmeňujúce návrhy. 1, 9, 0. Za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. Dva pozmeňujúce návrhy. 1, 9, 1, 1, 9, 2. Za, proti, Preverme si to. Nie je to jasné. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Teraz dva pozmeňujúce návrhy. 206 a 207 za. Proti zdržal sa niekto, príjma sa. 289 za, proti, zdržal sa niekto, to si preverme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz 3 pozmeňujúce návrhy 23, 29 prvá časť a 12 za Proti. Preverme si to ešte raz, prepačte. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 4 pozmeňujúce návrhy. 2, 1, 3, 4, 5 a 6. Tu sú 4 spoločne za. Proti Prepačte, ale to si musíme preveriť. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 2, 1, 7 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 2, 2, 0 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, it was few pages before. Štyri stránky predtým. 3 and 1. Yes, I put it on the list. Good. Yeah. So all of them. Všetky teda spoločne. Takže všetkých 6 sa stáva bezpredmetnými. Teraz prechádzame pozmeňujúci návrh 223 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 225 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za. Nie. Proti zdržali sa. Overíme. To je kompromis. Overíme. Kompromis 4. Končím hlasovanie. Zamietnuté 227 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 228 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 229 za, proti, zdržali sa. 229 overíme. Druhá časť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 230. Za, proti. Dobre, overíme. Overme. 2-3-0. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 231 za, proti. 2-3-1 za, proti. Zdržali sa. Overme to. Bolo to isté, takže zamietame. ...230, e, tie sú totožné, takže zamietnuté, 232 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Mali ste plnú pravdu, aby sme nehlasovali o 231. 233 za, za proti, ešte raz. 233 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2-4-0 za, proti, zdržali sa, overme. 240. A končím hlasovanie. Prijaté. 4 pozmeňujúce návrhy. 3 1, 021, 023 e, za, proti. Dobre, overíme. 5 pozmeňujúcich návrhov, budeme hlasovať spoločne. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 2, 4, 4, 5 a 6 za, proti zamietnuté 247 za proti dobre overíme 247 končím hlasovanie zamietnuté 248 za proti zdržali sa nedvíhame ruky, ťažko rozhodnúť. Poďme hlasovať elektronicky. 248. Končím hlasovanie. Prijaté. Možno by sme mohli zmeniť ruky. Možno vás, aká ruka bolí, no treba hlasovať druhou. Tam by bolo jednoduchšie hlasovať počas minimálne najbližšej hodinky. 249 za, proti. Zamietnuté, 24. Za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5. Za, proti. Overíme. Kompromis. Je to potrebné. Overiť si kompromis 5. Končím hlasovanie. Prijaté. 257 za. Proti. Zamietnuté. 258 za. Proti. Dobre, overme. 258. Áno, končím hlasovanie. Prijaté. 259 za, proti. Dobre, overíme. Dva, päť, deväť. Končím hlasovanie. Zamietnuté v tomto prípade. Dva, šesť, nula. To je za, proti. Zdržali sa prijaté. 267, nezvyčajná situácia. A 268 spoločne. Za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 6, elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Kompromis 6. Končím hlasovanie. Prijaté. 269 za, proti, zdržali sa, musíme to overiť. A teraz skončím hlasovanie. Prijaté v tomto prípade 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 273 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 275 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 27 za, proti, zdržali sa, overme si to, 27, končím hlasovanie, zamietnuté, Kompromis 11. A to bolo niekoľko strán dozadu. Kompromis 11 nebol prijatý. Kompromis 12 sa stáva bezpredmetným. A pôjdeme teraz na kompromis 7. Tam mali by sme hlasovať elektronicky. Kompromis 7. A končím hlasovanie. Prijaté. 282 za, proti. Overíme elektronicky. 282 elektronicky overíme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 284 za, proti. zdržali sa. Nechce sa nikomu dvíhať ruky, takže z toho veríme. 284. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 285 za. Proti. Zdržali sa. Overme. Poprosím vás. 285. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 286 za, proti, zdržali sa zamietnuté, to istou väčšinou. Dva pozmeňujúce návrhy, 287, 96 za, proti, zdržali sa, overme, takisto. Dva pozmeňujúce návrhy, a končím hlasovanie. Prijaté. 28. 28. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 288 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 290 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 291 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 3031 spolu za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa, neviem, 32. 32 a budem končiť hlasovanie. niekoľko pozmeňujúcich návrhov, všetky spoločne do 8 dohromady, 200 až po 114, všetky spoločne, 8 pozmeňujúcich návrhov, ktoré budú hlasované spoločne, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej 6 pôjde spoločne, 33 až 36 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 5 e, pozmeňujúcich návrhov v kope. Všetky ale sa stávajú bezpredmetnými, pretože 154 a 156 neboli prijaté. Ani 177. Takže prechádzame na 329, na ďalšej strane pravdepodobne. 329 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 3-3-1 za, proti. Dobre, overme to. 3-3-1. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz priamo prechádzame na Máme 7 pozmeňujúcich. 5 až po 367. Všetky z nich sú bezpredmetné. Pretože 154, 156, 157 neboli prijaté. Ďalší pozmeňujúci návrh, o ktorom budeme hlasovať, 362. 362. Za, proti, Zdržali sa, overíme. Pardon, 362. Končím hlasovanie. Zamietnuté, 364. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 370 za. Za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 374 za proti, zdržali sa prijaté, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 42 za, proti, zdržali sa prijaté, 43, 44 spoločne, za, proti, zdržali sa overme to, dva pozmeňujúce návrhy. Končím hlasovanie. prijaté, 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté, 47, nie, pardon, 48 za, proti, zdržali sa prijaté, 15 za, proti, zdržali sa prijaté, pardon, dobro, 50, 51, 52, 53 bezpredmetnými. Teraz pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61, 62 bezpredmetné. Pardon. Rada znie, aby sme hlasovali 61-62 spoločne obe pozmeňujúce návrhy. Šesťdesiat jeden. Možno aj spravodajca by mohol do toho vstúpiť, ak chce. 61. Budeme hlasovať 61. Za. Proti zdržali sa zamietnuté, 62 bezpredmetné, 16 za, proti, zdržali sa prijaté, 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 65 za, proti, zdržali sa prijaté, 68 za, proti, zdržali sa prijaté, 721 71 e, bezpredmetné v zmysle rovnakého pravidla ako predtým, 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 72 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6 a 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 74 za, proti, Zdržali sa, overme. 74. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa. Prijaté, 77 za, proti, zdržali sa. Prijaté, 78 za, proti, zdržali sa. Prijaté, 8 za, proti, zdržali sa 80, verme. SAD nehlasovali, takže 80, uzavriem, bude to zrejme A, presne tak. Mali by ste dvíhať ruky. Prešlo to 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ...84-87 sa stavujú bezpredmetnými. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje teraz tri totožné pozmeňujúce návrhy 8, 86, 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4 pozmeňujúce návrhy, 9 až 91, za, proti, kontrolujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Deväťdesiat три за, против. Zdržali sa? Za. Akceptujeme. Akceptované. Prijaté. Stovka. Za, proti. Zdržali sa. Prijaté. 105 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 4,8. 4 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. 1,18 za, proti zdržali sa, overme to. 1.1.8. Končím hlasovanie. Prijaté. 124 za, proti, zdržali sa zamietnuté. faktická pripomienka od pána spravodajcu pred záverečným hlasovaním. Pán Dalombe, ďakujem pekne, pán predseda. V mene číňových spravodajcov by som chcel poprosiť eh, minútku, dve, pokiaľ ide o diskusiu medzi skupinami, nakoľko je to náročné hlasovanie. Ďakujem. Uh, thank you very much. Uh, two minutes break. Vyhlasujem dvojminútovú prestávku, hovorí pán predseda, pred záverečným hlasovaním ako zvyčajne. Uh, proposal from any political group jedine, že by bol nejaký iný návrh z politických skupín. Uh, I'm sorry, because I had to order a coffee for me, because otherwise... Prepačte, že tá prestávka bola dlhšia ako dve minúty. Musel som si objednať kávu. Chápem, že všetci z vás potrebujete kávu, chápem vás a na budúce si to a ja zariadím lepšie. Začneme s hlasovaním. Bude to záverečné hlasovanie. Elektronicky a menovite, prosím. Hlasujte. Záverečné hlasovanie menovite. Spravodajca Jakob Dalunde. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Uh, thank you very much, dear friends. Veľmi pekne vám ďakujem, priatelia. Prechádzame na ďalšiu správu. Our rapporteur Ide o výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Pani Rebeka Harms je spravodajkyňou. Nemáme veľa času, pretože o 12.30 tlmočníci odchádzajú. Chceli vám povedať niečo, ak je to potrebné. Veľmi krátko, naši tlmočníci e, nech sa páči, sme pripravení. Tlmočníci si dovolujú vás e, upozorniť, že je 36. deň našich protestov proti pracovným podmienkam, ktoré sú nespravodlivé, nevyvážené a boli na nás uvalené jednostranne administratívou parlamentu. Preto nebudeme poskytovať tlmočenie po oficiálnom konci schôdze, to je 12.30 pre túto schôdzu. Je nám veľmi ľúto, že veci dospeli až sem a že sa to musí riešiť takto. Ďakujeme za pochopenie. Uh, to znamená, že skončíme o 12.30. Presne 12.30 pokračuje predseda. Nemáme viac času, máme pred sebou ešte veľa hlasovania. Neviem, či to zvládneme, ale pokúsime sa. Ďakujeme za spoluprácu pani Rebecca Harms, výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 2019-2020. Pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 1, 30, kto je za? Proti? Zdržiavajú sa? Zamietnutý. 1, 3, 2 a 1, 3, 3 spolu. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržiava hlasovanie. Overíme si to elektronicky. Nech sa páči. Tieto dva pozmeňováky. 1, 3, 1 je bezpredmetná. Hlasujeme za 132 a 133. Hlasovanie končí. Tieto dva pozmeňujúce návrhy boli oba akceptované, prijaté. 137, kto je za? Proti. Zdržiavajú sa zamietnuté. 18 za, proti. Zdržiavajú sa zamietnuté. 1, 3, 5 za, proti. Overíme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 1, 3, 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 19 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 1, 3, 8 za. Proti. Kto sa zdržiava zamietnuté? Prijaté. 1, 3, 9. Proti. Kto sa zdržiava zamestania? Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava? Zamietnuté. 21. 1, 4, 1. Kto je za tieto dva? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 20 e, za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 1, 3, 4. Kto je za, proti? Kto sa zdržiava? To si hovoríme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. I close the vote. Rejected one. Zamietnuté 1, 3, 2. Kto je za? proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 1, 3, 5, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 23 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 1, 3, 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava. Overíme si to elektronicky 1, 3, 6. I close the vote. Hlasovanie končí. Zamietnuté. Hlasujeme po... Je to rozdelené hlasovanie. 137. Prvá časť. Za, proti, kto sa zdržiava, prijatá. Druhá časť. Za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si to elektronicky. Hlasujte prosím o časti 2. And I close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 139 za proti, to sa zdržiava hlasovania prijaté, 138 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 150 za, proti, to sa, overíme si to elektronicky, 150, končím hlasovanie, prijaté, 151, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 24 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 1, 5, 2 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 1, 5, 3 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 5, 4 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, 5, 7 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnuté. 1, 5, 6 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnuté. 1, 5, 5 za. Proti Zdržiavajú sa. Neviem. Poprosím, overme to elektronicky. Hlasujte prosím o 156. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 26. 1, 5, 8 spolu. Za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 1, 6, 1 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 1, 5, 9 za proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 1, 6, 0 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme elektronicky, nech sa páči. If I may ask you, and I close the vote. Končím hlasovanie, zamietnuté. Naozaj tesnou väčšinou. 1, 6, 2 za, proti. To sa zdržiava hlasovania. Zamietnuté. 1, 6, 3 za, Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 164 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 165 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme elektronicky. Nech sa páči. 165. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 166. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Zamietnuté. 29 za. Proti. Kto sa zdrieva hlasovania? Zamietnuté. 1, 6, 7 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Musíme si to overiť. Prosím, hlasujte o 167 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 168. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 169 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 170 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 171. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 172 za. Proti. Kto sa zdržiava zamestnania? Zamietnuté. 173 za. Proti. Overíme si to. Elektronicky 173 hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 174. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 13 a 175 spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Obe sú zamietnuté. 176 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 177 a 31 spolu za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Oba zamietnuté 32 a 178 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Oba zamietnuté 33 a 179 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté 2 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to. Elektronicky prepáčte. 1, 8, 2. Končím hlasovanie. Prijaté. Prechádzame k 34. Za. Proti. To sa zdržiava hlasovanie zamietnuté? 35 za. Proti. To sa zdržiava zamietnuté? 1, 8, 4 za. Proti. To sa zdržiava hlasovanie zamietnuté? 1, 8, 5 za. Proti. Z... Neviem. Overíme si to. Určite si to treba overiť. Hlasujte prosím elektronicky. K 184. Nie, k 185. Končím hlasovanie. 185 zamietnuté. 186. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnutá. 187 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 36 za proti, kto sa zdržiava, zamietnutá. 188, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to zamietnuté. 37 za, proti, zdržiava sa zamietnuté. 38 za, 189 9 spolu, kto je za tieto dve, proti, kto sa zdržiava, obe sú zamietnuté. 190, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Prechádzame na 39. 39, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 1, 9, 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 40 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 41 1, 9, 4 spolu za, proti. Kto sa zdržiava? Oba zamietnuté. 42 za až 1, 9, 4 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 1, 2, 3 zamietnuté. 44 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 45 196 spolu za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 46 a 197, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 47, 1, 9, za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 48, kto je za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 49, kto je za, a 199, kto je za obe, proti obom, kto, to si overíme elektronicky. 49 a 199 spolu. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 50 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 200 za, proti. Kto sa zdržiava? 200 zamietnutá. 51 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Alebo 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 53. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutá. 2, 0, 2. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Toto si musíme overiť elektronicky. Hlasujte o 202. Končím hlasovanie. 202 je prijatá. Veľmi tesne. 203 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnutá. 54 a 204 spolu, to je za, to je proti, kto sa zdržiava, obe zamietnuté. 205 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 5 a 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 56 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnutá 56, 206, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. 206 zamietnutá, 57 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutá, 207 za, proti. Overíme si to. E- elektronicky 207, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 208, kto je za? kto je proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 58 a 209 spolu, kto je za, proti, kto sa zdržal, obe sú zamietnuté. 59 a 201, 210 za, proti, kto sa zdržiava. Oba tieto návrhy sú prijaté. 60 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 61 a 200 11. Úžasný tým Rebeka Harms a kolegovia. 61 a 211 spolu. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté obe. 62 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 2, 1, 2. Kto je za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 66 a 67 spolu. Kto je za, proti, kto sa zdržiava? Oba zamietnuté. 64 a 5. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava? Zamietnuté. 66 a 69. Kto je za, proti? Zamietnuté. 70 za, proti. Kto sa... Nie, overíme si 70 elektronicky. Hlasujte, prosím. I close the vote. Končím hlasovanie. It's uh, rejected. Zamietnuté 71. Hlasovanie po častiach. Časť 1. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. E, zamietnuté. Časť 2. Moment. A part 2 false. Časť 2 je vlastne teraz bezpredmetná, lebo... Áno, je to tak. Aj 72. Hlasujeme o 73. kolegovia. Kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá 1 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutá, 75 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá, 78 za. Nie, 76, opravuje sa predseda. Kto je za, kto je proti, kto sa... Overujeme si 76, elektronicky hlasujte, prosím. And I close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 74 za, proti, zdržiavajú sa. Nie, nie, 74. Hlasujte k 74, prosím vás. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. 74 zamietnutá a teraz 78. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté 79 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si 79 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Dvojka. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 8. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 81 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 82 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 83 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 83. Predtým bola trojka. 83 za. Proti. Kto sa zdržiava? Hlasujeme o 83 elektronicky. Nech sa páči. A končím hlasovanie o 83, ktorá bola zamietnutá. 84. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa hlasovania prijatá. 85 za, proti, zamietnutá. 4 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 86 za, proti, kto sa zdržiava? Zamietnutá. 5 za, proti, kto sa zdržiava? Zamietnutá. 87 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 88. Kto je za? Moment. <clears throat> od 87 by sme mali skočiť až na 18, pretože toto bolo prijaté, bezpredmetné. 89, kto je za? 89 za, proti, nie, nie. Prechádzame k 91. Prerušuje predsedu pracovník sekretariatu 87, 88, 89. Prepačte, nie. 89. Preca len hlasujeme o 89. To som aj predtým žiadal. Žiadal som o hlasovanie o 89. Mali by sme hlasovať. 89. Súhlasíte všetci, že 89? Je to bezpredmetné? Stiahnuté? O tom sme nevedeli. 89. pani Mode Pačetis, vy ste stiahli váš pozmeňujúci návrh, tak v tom prípade dobre, nehlasujeme o 89. Hlasujeme o 90. Áno? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky, prosím, hlasujte. O 90. Končím hlasovanie. Zamietnutá 92 a 91 spolu. Kto je za ne? proti ním, kto sa zdržiava hlasovania, obe sú prijaté, 93 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté, 6 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté, 94, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté, 95, kto je za. Overíme si 94 elektronicky. Nech sa páči, hlasujte, prosím. Je tu žiadosť o overenie 94. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz 95 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Deväťdesiat za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 7 a 97 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 98 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 99 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 8, 8 a 102 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 9 a 103 spolu za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 104 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 105 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 106 za, proti, zdržal. Zopakujme asi elektronicky 106. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 107 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 108 a 10 spoločne za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 110 za, proti, zdržal sa niekto. 109 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 111 za, proti, Zamieta sa. 112 za. Proti. Príjima sa. 12 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 113 za. Proti. Príjima sa. 115 za. Proti Prijíma sa. 116 za, proti, zamieta sa. 117 za, proti. 117 si overme. Končím hlasovanie. Prijaté. 118 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 119 za, proti, príjma sa. 13 za, proti, zamieta sa. 120 za, proti, preverme si. 120. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 121 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 122 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 123 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 124 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 14 a 125 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 15 je 126 za, proti zamieta sa. 127 za, proti zdržal sa niekto. Preverme si. 127. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 128 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 129 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Záverečné hlasovanie o pozmenenom znení návrhu správy, a to elektronicky. Hlasujme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa pani spravodajkyne k vašej správe. Nebolo to ľahké. Ježi si veľmi vždy slušný, ale toto je naozaj jadrová katastrofa, ktorú tu pre mňa organizuješ, ale preverím si to. chápeš to tak, že ja som ten organizátor? Čo som tu mohol zmeniť? Opatrne rozhodla väčšina, ale pre mňa je to katastrofa. Neskôr sa však ukáže, ako sa e, prejavia zmeny alebo vývoj v jadrovej oblasti. Ako zvyčajne v EÚ v mnohých bodoch sa nezhodneme, ale demokratické pravidlo by malo zvíťaziť. V tomto prípade Rebeka je to demokracia. Obhajujeme demokraciu. Viete, akú to má hodnotu. Poďme ďalej. Pán Krasnodebský je autorom správy týkajúcej sa zavádzania infraštruktúry pre alternatívne paliva v Európskej únii. Čas konať. Kompromis 1. Za, proti, príjima sa. Kompromis 2. Za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 16. Za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 24 za, Proti? Zdržal sa niekto? 24 si preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 4 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 5 za. Proti. Prijíma sa. Kompromis 6 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Osmička za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 9, príjma sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Blahoželám správodajcovi i tieňovým. Ďakujem za túto stručnú správu. Ďalšia správa teraz. Autorom je Jens Geier. Pozmejúce návrhy k rozpočtovým linkám pokiaľ ide o rok 2019, všetky oddiely, veľmi dôležitá vec. Musíme sa pokúsiť skončiť do 12.30, e, priatelia. 210 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 211 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 202 za, proti, 212 za, alebo preferme to elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa celkom zjavne. Prepáčte. 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 213 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 2, 1, 4. 8 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 215 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 216 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 217 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 23 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 218 za, proti, zdržal sa niekto, zamietá sa. 24 za, proti, prijíma sa. 219 za, 220 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 22 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 221 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 421 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 201 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 223 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 208 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. V bloku teraz 8 pozmeňujúcich návrhov en blok od 76 do 83 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 224 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 86 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 225 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 87 za, proti, príjma sa. 2, 2, 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1, 0, 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Teraz 3 pozmeňováky. 1, 3, 8 až a tak ďalej. 2, 2, 7 za, proti, zamieta sa. 1, 6, 8 za, proti, príjma sa. Teraz 3 v bloku. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 228 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 179 proti 229 za proti zdržal sa niekto prijíma sa preverme si to prosím 229 Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 2-3-0 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 2-3-1 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1-9-3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 2, 3, 2 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1, 9, 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 2, 3, 3 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1, 9, 7 za, proti, zdržal sa niekto. 1, 8, 9 za, Proti príjme sa. Teraz e, blokové hlasovanie jednotka. Teraz 10 po, v bloku za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Teraz blok číslo 2. 10 strán za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Dva, tri, štyri za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Dva, tri, päť za, Dva, tri, šesť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 237 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 238 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 239 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 240. Spoločne s ústnou poznámenkou pána Elera za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 241 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 243 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 245 za, proti, zdržal sa niekto, Preverme si to. Kolegovia za SAD, veď vôbec nehlasujete. Pán Zoríňo a, a ďalší hlasovali, pokiaľ viem, tak pred pár minútami. Teraz už to uzavreli. Pán Kolumbačev takisto. 24-5. Elektronické overenie. poriadku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 246 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. Ďakujem vám. 247 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. 248 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 249 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 251 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 252 za, proti, zamieta sa. 253 za, proti, zamieta sa. 254 za, proti, zamieta sa. 255 za, proti, zamieta sa. 256 za, proti, zamieta sa. 257 za, 257 za, proti, zamieta sa. 258 za, proti, zamieta sa. 259 za, proti, zamieta sa. 260 za, proti, zamieta sa. 261 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 262 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 263 za, proti, zamieta sa. 264 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 264 bolo prijaté. 265 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 267 spolu s 267 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 268 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 270 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 271 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 272 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 273 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 275 za, proti, zdržal sa niekto. Tiež sa prijíma. Výborne, pretože sme uzavreli dôležité hlasovanie, rozpočet na budúci rok. A teraz pani Sakorafa, Sofia Sakorafa, kde ide o ďalšiu správu. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu ktorým sa stanovuje spoločné ustanovenie Európskom fonde regionálneho rozvoja a tak ďalej. Najskôr pozmeňujúci návrh 1, menovité hlasovanie, veľmi dôležité. Odmietnutie návrhu komisie. Odmietnutie návrhu komisie. Otváram hlasovanie, menovité hlasovanie, veľmi dôležité, pripomínam. A teraz skončím hlasovanie. Uh, so, it is a rejection of commission proposal Zamietnutie návrhu komisie a teraz záverečné hlasovanie. Nebudeme hlasovať nič iné v rámci tejto správy. Takže poďme na posledné dve. Ďakujem. Um, our rapporteur, uh, Liv Viering, health technology... Viering, spravodajca Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckých technológií a zmene smernice 54 za, proti, zdržali sa. Overíme. Myslím, že to bolo zamietnuté. 54. 54, končím hlasovanie. Prijaté. 55 za, proti, zdržali sa prijaté, 56 za, proti, zdržali sa prijaté, 57 za, proti, zdržali sa prijaté, 58 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté, 61 za, proti, zdržali sa prijaté, 62 za, proti, zdržali sa prijaté, 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa prijaté. 65 za, proti, overíme. Overíme, 65. Končím hlasovanie. Kompromis 11, za, proti, zdržali sa prijaté. 68 za, proti, zdržali sa prijaté. 69 za, proti zdržali sa prijaté, 70, za, proti zdržali sa prijaté, prijaté, 71 za, proti zdržali sa prijaté, 72 za, proti zdržali sa prijaté, 12, kompromis, za, proti, to overíme, kompromis 12, končím hlasovanie. Prijaté. 79 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 kompromis za, proti, zdržali sa prijaté. 83 za, kompromis 14. Dobre, skontrolujeme. Kompromis 14. Pozrieme sa. To bol dobrý nápad. Overiť to. Končím hlasovanie. Prijaté. Nie, veľkou väčšinou, ale napriek tomu 83 za, proti, zdržali sa prijaté 84 za, proti, overme, 83, 80, pardon, 84, áno, samozrejme, 84, končím hlasovanie, zamietnuté, kompromis 15, za, proti, zdržali sa prijaté, 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 90, 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 92, 91, pardon Najskôr to, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 92 za, proti, zamietnuté. 93. 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 18 za, a teda kompromis, za, proti, zdržali sa prijaté, 97 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19, za, proti, zdržali sa prijaté. 101, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 102, za, proti, overme to. 102, overíme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa prijaté. 104 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa prijaté. 106 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 107 za, proti, zdržali sa prijaté. 108 za, proti, zdržali sa prijaté. 109 za, proti, zdržali sa prijaté. 110 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 111 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 111. Končím hlasovanie zamietnuté. 112 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 115 za, proti, dobre, overme. 115, končím hlasovanie. 116 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 117 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 15 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 17 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 120 za, proti, prijaté. 1, 2, 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté tentokrát. 1, 2, 2 za, proti, zdržali sa. Overme. 1, 2, 2, 122. Overme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 123 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 124 za, proti, overme to. 124. Končím hlasovanie. Prijaté. 125 za, proti, zdržali sa prijaté tentokrát. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 24A, kompromis elektronicky. 24a, kompromis. Prosím, hlasujte. Pretože je to kompromis. Končím hlasovanie. Zamietnuté, takže prechádzame na kompromis 24. Za, proti. Dobre, aj toto skontrolujeme elektronicky. Nie je to úplne isté. Končím hlasovanie. Prijaté. 131, proti, za, proti, zdržali sa, 131. Kontrolujeme, končím hlasovanie. Vážení poslanci, vážené poslankyne, tlmočníci si dovolujú oznámiť vám, že bohužiaľ po oficiálnom konci ukončenia schôdze nebudú pokračovať v tlmočení. Hlas z pléna. Nemáme čas e, pokračovať s tlmočením, mali by sme pokračovať bez nich. Je to otázka demokracie, je to otázka obhajoby ich práv. Ak budeme pokračovať po 12.30 a vyžadovať tlmočenie, necháme veľmi zlý príklad celej spoločnosti. I understand that it's still Chápem, ale je 12.29, ešte nie je 12.30. Je mi ľúto, ale za jednu minútu alebo za dve minúty tú minútu ste nám práve vzali. Je nám ľúto. OK. OK, dear French. OK. OK, dear French slightly too early you started this discussion. Začali ste diskusiu priskoro, mohli sme aspoň túto stranu dokončiť. Prepačte, pani poslankyňa pokračuje pán predseda a tlmočníci týmto končia oficiálne tlmočenie, ktoré bolo naplánované do 12.30. Ďakujeme za pochopenie. Just time for our interpreters to finish the work. We know about that, all of us